Talianské orgány ma informovali o voľbe Massimiliana Saliniho s účinnosťou od 1. júla 2014 nahradí pána Enza Lupiho. Pani Jean Potin pred ustanovujúcou schôdzou Európskeho parlamentu oznámila, že svoj mandát v tomto parlamente e, nevyužije. Preto ma informovali príslušné orgány o voľbe Filipa Loiseau na miesto pani Potá. V zmysle článku 7 odsek 1 zákona, pokiaľ ide o voľby, o priame voľby do Európskeho parlamentu, a rovnako v zmysle rokovacieho poriadku, voľba pani Salíny a pán Loazo je braná na vedomie k 1. júlu 2014. Nových kolegov tu vítam a pripomínam, že v zmysle článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku môžu plnoprávne e, sa zúčastňovať na zasadnutiach e, Európskeho parlamentu, ak e, nikto nenapadne takéto rozhodnutie a ak predtým písomne vyhlásia, že nezastávajú žiaden úrad, ktorý by bol v rozpore s vykonávaním funkcie člena Európskeho parlamentu. Návrhy konferencie predsedov na vymenovanie e, pozícií vo výboroch nám boli predložené, keďže nikto nepredložil pozmenujúce návrhy, platia v zmysle článku 199 ako prijaté. Zápisnica z tohto zasadnutia bude posunutá na, zaže, na, žia, na začiatku ďalšieho zasadnutia parlamentu k schváleniu. Je tu poznámka k nejakej predmetnej veci? Ak nie, tak prerušujeme zasadnutie a ukončujem túto, toto stretnutie parlamentu.